Good afternoon, everybody. And, uh... Dobre popoludne, začneme naše dnešné rokovanie. Teraz eh, prejdem eh, na švedštinu. Hej och hjärtligt välkomna allihopa. Kul att se er igen. Dobré popoludne, vítam vás. Teším sa, že vás vidím po letných prázdninách. Začneme hlasovaním, ale musíme prejsť cez prvé formálne body programu. Prvý bod to bola schôdza koordinátorov, ktorá sa práve skončila. Druhý bod prijatie programu. Neboli žiadne návrhy na zmenu, čiže ho považujeme za prijatý. Po tretie sme mali oznámenia predsedajúceho. Ja v podstate mám jediné oznámenie, že koná sa spoločné zasadnutie s podvýborom pre ľudské práva e, a to 9. oktobra. E, Zúčastnil sa ho osobitný spravodajca OSN pre, sprav- pre násilie proti ženám. Je to spravodajkyňa pani Miner, ale tieto informácie dostanete aj neskôr, bližšie informácie. Štvrtý bod to je oznámenie predsedajúceho o odporúčania, ktoré prijali koordinátori. Som si istý, že ste videli zápisnicu ktorú už máte vo svojej zložke. Takže pokiaľ by ste chceli niečo k zápisnici dodať, máte priestor, nech sa páči, môžete odovzdať svoje pripomienky. Piatý bod. E, máme tu e, staré zápisnice, ktoré je potrebné schváliť 13. a 14. júla, 29. a 30. augusta 2011 sa e, konali príslušné zasadnutia, neboli vznesené námietky, takže ich považujem za prijaté. Začneme hlasovaním. A najprv budeme hlasovať o ustanovení nástroja financovania rozvojovej spolupráce. Najprv poprosím pani Kraca, čo sa chce ujať slova ako spravodajkyňa. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani, pre, pán predseda. Ja teraz nemám k tejto záležitosti nič, čo by som doplnila. Tak ako sme prijali posledné pozmeňujúce návrhy, tak, tak by sme mohli aj pokračovať. By som sa poďakovať kolegom, kolegyňam. Vo všeobecnosti treba povedať, že kolegovia pracovali konsenzuálnym spôsobom skutočne obohatili ten pôvodný návrh a myslím si, že je dobré, že na jednej strane požadujeme, aby tá dimenzia žien bola obsahnutá vo všetkých politických dimenziách a zároveň je dôležité, aby sme mali aj oddelené nástroje na financovanie. Tieto sú potrebné, pretože v tomto zmysle je tu ešte potreba pokiaľ ide o tú otázku žien, tak tam treba vždy dodatočnú podporu a treba to potom zaintegrovať aj do hospodárskeho života. Srdečne ďakujem. Ďakujem pekne. A môžeme teda pokračovať hlasovaním a budem teraz po anglicky. Takže ak sme pripravení, tak môžeme začať. Či ešte nie? Takže tí, ktorí sú za kompromisy na číslo 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa, je to prijaté. Teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu číslo 43, tí, ktorí sú za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 44 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh číslo 5, kto je za, kto je proti, zdržali sa, je to prijaté. To znamená, že ďalší pozmeňujúci návrh vypadáva a prejdeme k číslu 9. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Thanks. Yes, sorry, I forgot to... E, prepačte, zabudal som oznámiť hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 46. A, e, čiže pozmeňujúci návrh 46, kto je za, e, proti, zdržali sa prijatí. Teraz prejdeme k 49 za, proti, zdržali sa prijatí. 50 za, proti, zdržali sa prijatí. Čiže e, desiatka padá, šest, kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijatí. Ideme na 51. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, prijatí. 12 za, proti, zdržali sa, prijatí. 55 za, proti, zdržali sa prijatí. 56 za, proti, zdržali sa prijatí. 13 za, proti, zdržali sa prijatí. 57 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz prejdeme k 59. ústny pozmeňujúci návrh, preto vás prosím, keby ste namietali proti tomu, aby ste e, sa vyjadrili. Ak nie, môžeme hlasovať o 59. za, proti, zdržali sa, prijatí. 60 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že si to treba overiť. Overíme si na vrch 60. Je prijatý. 50, 15, prepáče, 15 za, proti, zdržali sa, prijatý. 61 za, proti, zdržali sa, prijatý. 62 za, proti, zdržali sa, prijatí. To znamená, že 16 pada. E, kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijatí. Prejdeme na 18 za, proti, zdržali sa, prijatí. 64 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijatí. Prejdeme na 67. za, proti, zdržali sa, prijatí. 68 za, proti, zdržali sa, prijatí. 69 za, proti, zdržali sa, prijatí. 70 za, proti, zdržali sa, prijatí. To znamená, že pozmeňujúci návrh 19 padá, takže budeme hlasovať o 20 za, proti, zdržali sa, prijatí. 71 za, proti, zdržali sa, prijatí. 73 za, proti, zdržali sa, prijatí. 72 padá, čiže hlasujeme o 74 za, proti, zdržali sa prijatí. 75 za, proti, zdržali sa prijatí. 21 za, proti, zdržali sa prijatí. 22 za, proti, zdržali sa prijatí. 76 za, proti, zdržali sa prijatí. 77 za, proti, zdržali sa prijatí. 78 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že sa treba overiť, čiže 78 overujeme. Elektronické hlasovanie o 78. to zamietnuté. Teraz prechádzame na pozmeňujúci návrh 79 za, proti, zdržali sa, prijatí. 80 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že si to treba overiť. Overujeme elektronicky pozmeňujúci návrh 80. prijatý. Pozmeňujúci návrh 81 za, proti, zdržali sa prijatí. 82 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 83 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijatí A vrátim, e, ideme k 85-ke za, proti, zdržali sa, prijatí. 86 za, proti, zdržali sa, prijatí. 24 za, proti, zdržali sa, prijatí. 87 za, Ešte 87. Za, proti, zdržali sa, prijatí. 88 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. Overíme si elektronicky 88. Zamietnutý.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 Teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 34. Za, proti, zdržali sa, prijatí. 35 za, proti, zdržali sa, prijatí. 4 za, proti, prijali, eh, zdržali sa, prijatí. 36 za, proti, zdržali sa, prijatí. 37 za, proti, zdržali sa, prijatí. 38 za, proti, zdržali sa, prijatí. 5, 5, 5 padá, odpadá, čiže 39 za, proti, zdržali sa, prijatí. 40 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijatí. Teraz hlasujeme o celom uznesení. Robíme to elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý, jednoznačne prijatý. Ďakujem spravodajcovi. We then continue to vote on, uh... Teraz budeme pokračovať s hlasovaním a bude to na tému rozpočtu. Hannibal tu síce nie je, takže tým pádom sa ani nevyjadrí. Môžeme sa rovno pustiť do hlasovania. Začneme 62 lomeno 21. Kto je za? Prosím, aby ste zdvihli ruku. Proti? Ešte raz, ešte raz, ešte odznova. Takže preveríme si 62 21. Otváram hlasovanie, elektronicky si to preveríme. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Teraz 62.00. Kto je za? Aklamačne? Proti? Zdržali sa? Schválené. 62.23. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 62.03 za? Proti? Zdržali sa. Preveríme elektronicky 6203. Otváram hlasovanie. Uzatvárame hlasovanie. Schválené. Teraz 6204. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Opäť si to preveríme elektronicky. 6204, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 62, 17, hlasujte. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 62, 05, za. Proti. Zdržali sa. Preveríme si to elektronicky. 62.05. Otváram hlasovanie. Zatváram schválené. 62.06. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 62.22. Za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. 6201 za, proti, zdržali sa, schválené. 6207 za, proti, zdržali sa, schválené. 6208 za, proti, zdržali sa, schválené. 6209 za, proti, zdržali sa, schválené. 6216 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 62 za, proti, zdržali sa, schválené. 62 20 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 62, 11 za, proti. Zdržali sa. Schválené. 62, 24 za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 62, 18 za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 62, 12 za, proti. Zdržali sa Schválené. 62, 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 62, 19 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 62, 13, zdržali sa, toto je schválené. 62, 14 za, proti, zdržali sa, schválené. 62.15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 62.02 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz hlasujeme a chcel som e, niečo vtipne poznamenať, ale opustím od toho a prejdeme na ďalší bod. Ešte máme hlasovanie pred sebou. Okay, we then going to vote on the EU Takže teraz o správe EU 2011 ohľadom e, politiky koherencie pre e, rozvoj. Pani Andrea Češková, máte slovo. Ďakujem. Chcem e, sa poďakovať predovšetkým všetkým kolegom a kolegyňam za vecné pozmeňovacie návrhy. Zarazilo ma to, že v niektorých pozmenujúcich návrhoch bol návrh vypustiť e, niektoré body ako také. A pritom v rámci diskusie na ostatnom e, síce to bola diskusia krátka, lebo nás tu bolo málo, tam neodzneli žiadne zásadné pripomienky, vôbec nie typu vypustiť bod. Aj zo strany komisie bolo konštatované, že návrh stanoviska mnou spracovaný v tej podobe, ako je, je priateľný. Chcem sa poďakovať za spoluprácu a prajem nám veľa úspechov pri hlasovaní. Thank you very much for that. Uh, we then start to vote on the, on the draft opinion. Budeme hlasovať a začneme pozmenujúcim návrhom číslo 1. Kto je za? Ručku zdvihnite aklamačne. Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Dvojka. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. To znamená, že sa vypúšťa trojka a peťka ale hlasujeme o štvorke. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 6 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 7 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 8 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 9 a 10, tie sú identické. Kto je zaň? Alebo za ne? Proti? Zdržali sa? Schválené. 11 za, proti. Zdržali sa. Schválené. 12 za, proti. Zdržali sa. Schválené. 13 za, proti. Zdržali sa. Schválené. 14 za, proti proti, zdržali sa, schválené. 15 za, proti, zdržali sa, schválené. 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 17, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 18 za, proti, zdržali sa, Schválené. 19 za, proti, zdržali sa. Schválené. 20 za, proti, zdržali sa. Schválené. 21 za, proti. Overíme si to elektronicky. Prosím, zahlasujte. Pozmenujúci návrh 21. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené. 22 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 23 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 24 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 25 Preveríme si hlasovanie k 24. Elektronicky zahlasujte. 24. Ukončite hlasovanie. Zamietnuté. Dvadsať päť. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. 26, 6 a 28 sú identické a sú kompatibilné ako doplnok 25, takže 26, 28 spolu. Kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Takže overíme si elektronicky hlasovanie 2628. Otvárame. A výsledok je schválené. 29 sa stiahuje a 27. Hlasujte. 27. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 30 za proti, zdržali sa, schválené. 31 za, proti, zdržali sa, schválené. 32 za, proti, zdržali sa. Musíme si to overiť elektronicky. Hlasujte, prosím, k 32. Ukončite hlasovanie. Schválené. 33. Hlasujte za. Proti. Zdržali sa. Ťažko povedať, ako to dopadlo. Elektronicky preveríme. 33. Zahlasujte, prosím. Ukončite hlasovanie. Schválené. 34. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. To znamená, že budeme hlasovať o 35 a 38. Tie sú identické. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. 36, hlasujte prosím. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Tým pádom 37 odpadáva. 39. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 40 za, proti, Zdržali sa? Zamietnuté. 41 za? Proti. Zdržali sa? Schválené. 42 za? Proti. Zdržali sa? Schválené. 43 za? Proti. Zdržali sa? Schválené. 44 za? Proti. Zdržali sa? Schválené. Teraz hlasujeme o celom uznesení. Prosím, elektronicky hlasujte. Ukončíme hlasovanie. Je to schválené. Ďakujeme pekne. A blahoželáme spravodajkyni. Okej, då eh, går jag tillbaks till eh, att prata svenska. Dobre, a teraz môžeme pokračovať ďalej po švedsky. Takže ešte raz. Budem hovoriť po švedsky. Máme hlasovanie za sebou a môžeme prejsť k ďalšiemu bodu dnešného programu. Je to číslo 9. Ide tu výmenu názorov s členmi fóra expertov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť ktorých určil Európsky parlament. A táto výmena názorov je prvou výmenou názorov, ktorá sa teraz koná s členmi tohto fóra od samého začiatku, respektíve spustenia tohto fóra, od jeho založenia. A tu sme sa dostali možnosti vymeniť si otázky, overené postupy, pozrieť sa na to, ako vnímame spoločne prácu a progres tejto práce. Skutočne chcem povedať, že sa teším, že ste tu. Máme zhruba 45 minút, aby sme tieto otázky prelúskali, tak povediac. A nechcem teraz plitovať časom a chcem povedať, že vítam vás, našich hostí, pani Madariaga a hneď vám dáme aj slovo a môžete si vybrať, kto by chcel začať. Či kto sa chopí slova ako prvý. Takže ešte raz srdečne vás vítam. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme za pozvanie. Rečnička hovorí bez mikrofónu, tlmočníci to nepočujú. Ešte raz ďakujeme pekne za toto pozvanie, pán predseda. Myslím si, že z časových dôvodov sa nebudem predstavovať v plnosti. Myslím, že za ostatné tri roky ste ma už spoznali. Viete, akým spôsobom pristupujeme k príčinám diskriminácie, ktorým sa venujeme a prečo ma vlastne do tohoto fóra expertov dosadili. Takže tieto informácie si myslím na úvod dostatočné. Ako sa teda nášmu inštitútu darí? Na jednej strane dobre, na druhej strane nie až tak veľmi dobre. Najprv by som zdôraznila tie pozitívne stránky a potom budem hovoriť o tých menej dobrých úspechoch a takisto poviem niečo aj o našej vlastnej úlohe v rámci tohto inštitútu a budeme takisto hovoriť o potenciáli pre možné zlepšenie a záverom budem apelovať na vás, aby sme sa skutočne spoločne zamysleli nad budúcnosťou nášho inštitútu. Takže teraz tie pozitívne body. Pokiaľ ide o náš inštitút, postupne sa to situácia zlepšuje. Inštitút vydáva správy, v dokumentačnom centre mm, sú témy z nášho inštitútu spracované, sú tu školenia, sú tu takisto siete vo viacerých oblastiach a od dnešného dňa vlastne môžete už dostať aj newsletter, kde vlastne sú informácie o našich aktivitách. Je skutočne už na čase, aby sme prednesli konkrétne výsledky. Prirodzene, ak začíname od nuly, tak je ťažké takýto inštitút spustiť nájsť správnych ľudí, robiť ešte aj výskum v týchto oblastiach a potom to celé trvá aj určitý čas, pokým sa takéto práce uzatvoria. To je skutočne všetko veľmi časovo náročné, ale teraz už sme sa dostali k tomu bodu, kedy musíme žna- žať tie naše výsledky. Pokiaľ ide o obsah týchto správ a štúdií, myslím si, že najlepšie, keď ich posúdite sami a týmto sa vlastne dostávam aj k tomu, čo podľa môjho názoru nie je až také dobré, a tu by som spomenula celú paletu príkladov, komisia, tak ako to je uvedené v štatúte, má založila tak fórum expertov, ako aj predsedov a som skutočne rada, že teraz sme všetci tu a spolupracujeme, ale treba povedať, že tá úroveň je zatiaľ príliš nízka. Myslím si, že na samej špičke tej hierarchie, to znamená e, v kontexte riadenia, myslím si, že títo by mali skutočne mať užšiu spoluprácu s skupinou odborníkov Myslím, že zatiaľ to ešte nie je v poriadku, táto spolupráca. Ja pochádzam z Holandska a iste ste zvyknutí na to, že radi pomenujeme veci pravým menom a to teraz aj urobím. Keď ja si pozriem na túto hierarchiu, tak mi napadnú dve veci. Veľa zamestnancov a zamestnankyň sa dostatočne nevyznajú v tejto problematike pokiaľ ide o otázku rodovej rovnosti, alebo pokiaľ ide o emancipáciu žien, pokiaľ ide o tieto otázky. Na univerzite si títo odborníci prečítali relevantné štúdie a vyznajú sa možno dobre ako štatisti, ale zatiaľ sú to skutočne iba teoretické poznatky a vedomosti, ktoré majú osvojené. Viacerí z týchto zamestnancov jednoducho nemajú konkrétnu skúsenosť, ako, sa, ako to človek pocíti, keď s ním zaobchádzajú ako s nejakým druhotriedným členom našej spoločnosti. Takže takúto uvedomelosť rodovej rovnosti to človek musí mať v krvi. Do istej miery by takíto zamestnanci mali mať v krvi aj určitú, určitý hnev z tej situácie, ktorú tu máme. A to tu bohužiaľ nie je. A čo ešte nie je dostačujúce, sú aj politické poznatky Zistila som, že viacerí zamestnanci, zamestnanky jednoducho nevedia, ako funguje Európska únia. Rozdiel medzi radou parlamentov a komisiou, to je iba príklad. Alebo Myslím si, že by títo zamestnanci mali mať určitý politický prehľad o otázke a fungovanie Európskej únie. Tuže je pán Hollande prezidentom Francúzska. Ani takéto otázky niektorí neovládajú, alebo aké politické zafarbenie majú jednotlivé vlády v niektorých štátoch, alebo iné otázky. Keď počujem také veci, ako napríklad to, že ľudia sú presvedčení alebo veria v to, že sa tu rokuje o kritériách pekinskej platformy, že či tu niečo prinesie alebo nie, tak chcem povedať celkom jasne, že to treba zamyslieť nad politickou situáciou, ktorú máme v súčasnosti. Z tej musíme vychádzať. Viacerí zamestnanci jednoducho vôbec nevedia, že čo sa jednodenne deje na úrovni komisie, čo má na programe komisia. A to kolektívne vedomie jednoducho absentuje a to vedie k tomu, že sa píšu správy, a konajú také aktivity, ktoré v podstate nie sú v prepojení s každodennou politikou a vydávajú sa odporúčania, ktoré jednoducho nesúvisia s politickou situáciou v jednotlivých konkrétnych regiónoch a štátoch. A to vedie potom aj k tomu, že nemajú túto prácu záujem napríklad novinári, žurnalisti. Isté viete, aké je ťažké pre otázku rodovej rovnosti zaujať novinárov. A keď to navyše ešte nesúvisí s tým, že čo sa deje dnes alebo zajtra, ak to skutočne vôbec nesúvisí, tak potom potom jednoducho ako keby sa robili opatrenia, ktoré nemajú žiadny zmysel. My vo fóre odborníkov počúvame od riaditeľa, informácie že, typu, že sa musíme držať pracovného programu, ale ja by som povedala to, že v takomto pracovnom programe musí byť dostatočný manevrovací priestor na to, aby tam boli aj prepojenia na reálnu skutočnosť vo svete okolo nás. Myslím, že tie siete expertov ako také už sa spustili. Máme vo jednotlivých členských štátoch vynikajúcich odborníkov, ale či táto spolupráca skutočne funguje, tak musím úprimne povedať, že to neviem, nie som o tom presvedčená. Dúfam, že náš inštitút na jednej strane profituje z týchto informácií a z tejto spolupráce, ale sú tu takisto odborníci, ktorí jednoducho majú niekedy pocit, že to, čo oni na čom pracovali, že sa tieto expertné informácie jednoducho nedostanú tam, kam sa majú dostať. To znamená, je tu malé prepojenie medzi inštitútom a expertami, odborníkmi. A teraz vlastne sa dostanem k mojej úlohe. Máme e, v predsedníctve 18 členov, oni zastupujú členské štáty a vo fóre odborníkov, tam sú zase zastupcovia jednotlivých členských štátov, ale na základe ich skúsenosti alebo vzdelania sú to ľudia z mimovládnych organizácií a tak ďalej, podobne ako aj ja, alebo zastupcovia odborov, ženská lobby a tak ďalej. Toto fórum však má vytvorené dve veľké pracovné, pracovné skupiny. Jedna sa týka pekinských indikátorov a druhá sa týka Európskeho rodového indexu. A ja mám tú veľkú čest, že tej druhej skupine predsedám. Tak na úrovni fóra expertov, ako aj v pracovných skupinách, sú tie problémy, ktoré som práve pomenovala pri tých sieťach expertov. To znamená, máme tu na jednej strane inputové vstupné informácie a nie je celkom jasné, čo sa potom z týchto informácií stane. To je demotivujúce, pretože zatiaľ veľa ľudí bolo ochotných spolupracovať, ale postupne, ako keby títo strácali už trpezlivosť. Niektorí hovoria celkom otvorene, my už nebudeme spolupracovať, pretože my si vieme predstaviť, že strávime svoj vlastný čas zmysluplnejším spôsobom a povedia, nech radšej na tom robia tí mladší. Ja si však myslím, že to je nesprávny vývin a dúfam, že manažment nášho inštitútu urobí v tejto oblasti patričné zmeny. Samozrejme je to namáhavé pre manažment takýmto spôsobom spolupracovať medzi predsedníctvom, expertami, expertným fórom a ostatnými. Ale jednoducho to je ich práca v tom manažmente. Ako iste viete, vo vašom mene máme dvoch zástupcov a, a ja som riaditeľkou a moja kolegyňa je zástupkyňou. To znamená, my sme tie dve, ktoré v podstate spolupracujú s grémiami priamo v praxi. Je veľmi dôležité, že my zastupujeme Európsky parlament týmto spôsobom, pretože tí, ktorí zastupujú členské štáty takýmto spôsobom, sa častokrát boja vyjadriť sa k niektorým palčivým témam, pretože možno majú strach, že ich niekto klepne po hlave a my jednoducho takéto problémy nemáme. My sa takýchto vecí báť nemusíme, avšak myslím si, že neprinesie to veľa, ak tam budeme iba posedávať a nebudeme pravidelným spôsobom mať výmenu názorov. Ja som si po jednom stretnutí expertov respektíve po každom stretnutí napíšeme správu na, do sekretariatu, ale potom som počula, že členovia tohto fóra túto správu nikdy nedostanú, takže potom som prestala písať túto správu. Možno, že to nebola z mojej strany tá najsprávnejšia voľba, ale ja som takisto iba človek. Myslím si mimochodom, že je veľmi dobré, že teraz jeden člen sekretariátu e, e, e, bude vysielaný na stretnutia expertov, bude to človek, ktorý bude v podstate pozorovať situáciu, tieto informácie posielať ďalej. Ak by som si to mohla dovoliť, pán Pec, boli by sme skutočne chceli už dopredu vedieť, že niečo takéto sa udeje. A už postupne sa dostávam k záveru. Komunikácia ako taká teda nefunguje tak, ako by mala. Česne pred letom pani raditeľka nášho inštitútu bola tu medzi vami. Jednoducho sme mali byť takisto prizvaní na to stretnutie pred letom. To je predsa verejné stretnutie. Ale teraz tu napríklad nikoho z manažmentu tohto inštitútu nevidím a tí predsa by mali mať záujem o to, čo my a aj vy hovoríme spoločne teda o Európskom inštitúte pre rovnosť. To znamená, ak by ste ma znovu vymenovali do tejto funkcie a dúfam, že to teda urobíte, tak by som skutočne uvítala a privítala, ak by sme v kontexte tej spomínanej komunikácie sa presne dohodli. To znamená, že niekto z nás by dvakrát do roka teda minimálne bol v kontakte s koordinátormi a takýmto spôsobom by sme si vymieniali informácie, ktoré by sme potom mohli posunúť ďalej. Zároveň by som ešte uviedla nasledovné. Máme tu také ako keby klebety, že komisia by chcela inštitút FRA a AIGE spoliť ja neviem, kto takúto informáciu dopustil do sveta, či to skutočne je pravdivé, ale chcela by som povedať, že to jednoducho musíme objasniť. Čím skôr, tým lepšie. Bolo by dobré, ak by ste o týchto veciach hovorili, pretože čo môže priniesť situácia, keby sme inštitút pre rodovú rovnosť spojili s inštitútom FRA pokiaľ ide o určitú efektívnosť tejto spolupráce, tak myslím si, že to nie je to najlepšie. Myslím si, že FRA sa týka predovšetkým otázky ľudských práv. Takto sa tento inštitút vyprofiloval. Dúfam teda, že som vás informovala v dostatočnej miere a teším sa na vaše reakcie. Ďakujem. Dobre popoludne, želám všetkým. V prvom rade by som sa chcela ospravedlniť za svoj hlas, ale som mierne prechladnutá. 100% ehm, súhlasím s tým, čo povedala moja kolegyňa pani Vilem. Ja nebudem opakovať eh, jej slova, ale absolútne ju podporujem. V zásade by som chcela povedať, že som bola vymenovaná ako prvá náhradnička a z rôznych dôvodov som sa mohla zúčastniť šiestich z deviatich por expertov. Pre mňa to bola veľká česť, ale zároveň to vo mne vyvolalo istú neistotu, pretože nikdy sme si neboli istí, aká kontinuita bude zabezpečená v našej práci. A kolegyňa hovorila o tom, že predsedala jednej z pracovných skupín. Ja sama som sa nemohla zapojiť do práce skupín expertov, lebo mi nebolo jasné, že ako náhradnička, do akej miery sa budem môcť e, do tejto činnosti zapojiť a postupom času sa ukázalo, že ja som sa v podstate zúčastňovala e, práce takmer ako plnoprávny člen a ja by som sa rada zapojila do práce expertných skupín, pretože to je platforma na výmenu názorov a na diskusiu o otázkach, ktoré sú aktuálne. E, ak mám posúdiť e, pra proti inštitútu a fóra, to, čo nám chýba, to je možnosť diskusie o každej téme podrobnejšie. Expertné fóra prebiehali veľmi rýchlo, program bol nabitý, E, bolo tam veľa členov. Bolo veľmi ťažké viesť diskusiu. Mali sme tam zástupcov, zástupcov rôznych inštitúcií, rôznych krajín a do istej miery sme si vypočuli celý rad názorov z rôznych krajín, z rôznych inštitútov, ale zároveň platí aj to, že sme sa nikdy nedozvedeli presne, ako to vyzeralo na iných expertných porách, e, pretože často sme sa stretávali vždy s inými ľuďmi, čiže nebola dostatočná kontinuita a nemohli sme pracovať tak, ako by to bolo potrebné. Čiže bolo by to potrebné riešiť. Ak sa na to pozeráme z hľadiska pohor, za posledné tri roky sme svedkami ďalšieho rastu inštitútu. Inštitút zmenil aj svoje personálne obsadenie. Pokiaľ ide o stálych pracovníkov, medzi nimi sú veľmi aktívni ľudia, e, ale je potrebné aj, aby inštitút mal ekonomickú stabilitu, aby mohol pokračovať vo svojej práci. Inštitút spolupracoval aj s ďalšími e, inštitúciami a ľuďmi, ktorí pracujú v oblasti rodovej rovnosti. E, my sme vždy vďační za príspevky a myšlienky, ktoré prinášajú rôzne inštitúcie. Treba mať na pamäti, že táto práca nie je ľahká že nie je ľahké vytvoriť novú inštitúciu z ničoho. Je to veľmi náročné, najmä v súvislosti s takou megaorganizáciou, ako je Európska únia. Inštitút e, má sídlo v malej krajine, to je Litva, no ale inštitút bol vytvorený a myslím si, že je potrebné uznať jeho hodnotu ale s ľutosťou musím konštatovať, že tá práca, ktorú inštitút odviedol za posledné tri roky, nie je dostatočne ocenená e, pretože hoci inštitút už niekoľko rokov funguje, e, bol vybudovaný po organizačnej stránke, v Európe nie je známy. Nie je dokonca známy ani v odvetví, ktoré bojuje za rodovú rovnosť Takže bolo by potrebné, aby to, v tomto smere získal primerané uznanie. Hovorím to z toho dôvodu, že v rámci mojej úlohy by som chcela zdôrazniť, že inštitút a vlastne fóra majú za úlohu propagovať e, inštitút a treba šíriť e, toto posolstvo, pretože sme zistili, že ľudia o jeho existencii vedia veľmi málo. Jeden z najlepších príkladov je skutočnosť, že pre inštitút pracovali aj niektoré osobnosti z mediálnej oblasti a veľmi často je dôležité práve takýmto spôsobom šíriť e, posolstvo a zdôrazniť význam tohto inštitútu, aby mohol byť používaný ako referenčný bod a aby mohol postupne E, posilňovať svoju pozíciu. My by sme e, chceli, aby sme boli zaradení na mapu podobných inštitúcií, aby sme mohli e, pracovať účinnejšie. Ľudia očakávajú rýchly a praktický prístup, ale my by sme potrebovali v tomto smere aj väčšiu podporu zo strany inštitúcií. Myslím si, že inštitút by mal byť referenčným bodom pre krajiny EÚ pri vypracovaní ich vlastných politík rodovej rovnosti. Pokiaľ ide o Európsku komisiu, inštitút mal alebo si predsa vzal realizovať politiku formulovanú Európskou komisiou, ale žiaľ, toto sa predbežne nestalo. A oznámenie o stratégii Komunikačná stratégia bola primeraná, my sme o tom v dostatočnej miere hovorili na expertných fórach, kde nám bolo povedané, neviem, či to bolo z hospodárskych dôvodov alebo z toho dôvodu, že je ťažké do tejto práce plne zapojiť všetkých 27 krajín, ale zkrátka e, hovorilo sa o tom, že potrebujeme e, viac pokročiť v oblasti komunikácie a šírenia informácií, aby ľudia o nás vedeli. Bol vyhla, bola vyhlásená súťaž o logo tejto inštitúcie, bol vydaný e, kalendár, E, ale e, to je v podstate všetko. A podľa mňa to je príliš málo. Preto vidím veľkú slabinu v tom, že inštitút nie je dostatočne známy a že nie je v Európe vnímaný ako referenčný bod. Toto je ďalšia vec, ktorá e, je dôležitá. E, napríklad, keď má inštitút, bolo by dobre, keby inštitút mohol niektorým krajinám e, poskytnúť granty alebo dotácie, aby sa mohli zapojiť do relevantných projektov. Neviem, či to je z rozpočtového hľadiska možné, ale myslím si, že by sa takýmto spôsobom posilnilo šírenie uh, informácií o práci inštitútu v Európe. Pokiaľ ide o budúcnosť eh, inštitútu, tento inštitút funguje teraz 5 rokov a myslím si, že nastal čas, aby sme e, znovu naštartovali ďalšiu etapu, aby sme prehodnotili jeho štruktúru, jeho agendu, prácu jednotlivých pracovných skupín, aby sme posúdili štatistické ukazovately a aby sme prešli k akcii. Možno, že táto téma je príliš e, náročná, ale záverom by som chcela povedať, že Význam inštitútu možno posúdiť na základe praktických opatrení, ktoré inštitút prijíma a preto si myslím, že by bolo vhodné navrhnúť v rámci dohodnutej stratégie konkrétne aktivity v budúcom období, tak aby napríklad inštitút pracoval na otázkach, ako je rovnaká práca za plácu, za rovnaká odmena za rovnakú prácu, prístup k zamestnaniu, zvýšenie účasti žien, predovšetkým v podnikovej sfére, ďalej e, rôzne e, usporiadania typu flexitime, aby sa uľahčilo sklbenie pracovného a rodinného života žien E, pretože sú to všetko veci, ktoré sú relevantné pre všetky členské štáty a preto si myslím, že by bolo vhodné zároveň pracovať aj na takých témach, ako je násilie motivované rodovou príslušnosťou. Toto by mohol robiť e, inštitút a realizovať by to mohli členské štáty. Takisto by sme mali viac pozornosti venovať úlohe mien e, mužov v e, rovnosta- v spoločnosti s rovnosťou príležitosti. A my všetci však pracujeme na e, rôznych úrovniach, rôznou rýchlosťou a myslím si, že by bolo potrebné, aby sme všetky stratégie sklbili, pretože ide o kľúčové otázky z hľadiska budúcnosti a je potrebné hovoriť o Európe, kde sú si ľudia rovní pred zákonom a kde majú ľudia rovnaké príležitosti e, takisto by sa malo hovoriť o sankciách proti štát, štátom, ktoré porušia príslušné e, ustanovenia a prípadne usmernenia o rodovej rovnosti. A rovnako je dôležité tak pre expertné fóra, ako aj pre e, správnu radu, aby sa pomohlo pri regionálnom šírení e, informácií o činnosti inštitútu, potrebujeme zvýšiť našu viditeľnosť. A napokon myslím si, že je dôležité, aby európske organizácie, napríklad tento e, parlament a táto skupina konkrétne zvýšili svoju dôveru v tento inštitút a aby sa mu e, vyčlenili potrebné rozpočtové E, prostriedky. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem za všetky tieto informácie. Ďakujeme vám veľmi pekne za to, že ste boli taká otvorená, že ste hovorili priamo k veci. Pre nás je to veľmi užitočné a je dôležité, aby sme získali predstavu o tom, čo robíte. Ďakujeme vám a teraz otváram diskusiu. Um, ako prvá sa prihlásila pani Bauer. Ďakujem. pekne. Ja by som sa takisto chcela poďakovať za túto vašu otvorenosť a takisto aj za tie stanoviska, ktoré ste doposiaľ predložili. Ja som takisto prekvapená z toho, že manažment tohto inštitútu nie je dnes zastúpený, do či bol vôbec pozvaný. Keď hovoríme o situácii tohto inštitútu, to ako bol vytvorený, že to skutočne bol tak povediať ťažký pôrod, tak jednoducho sa počúvajú tieto otázky, ktoré ste tu spomenuli dosť ťažko. Jednoducho to, čo ste tu uviedli, to by mal byť taký referenčný bod. Hoci máme tieto dve inštitúcie, ktoré boli vytvorené v rovnakom časovom bode, v rovnakom časovom priestore, FRA aj AIGE, predsa len máme Predsa len sa obávame, že do istej miery tie úlohy, ktoré sa očakávali od vášho inštitútu, respektíve od Inštitútu pre rodovú rovnosť, tieto ešte stále neboli splnené. Takže v budúcnosti by sme si mali lepšie definovať tie konkrétne očakávania. My si uvedomujeme, že sú tu organizované viaceré workshopy, že sa vydávajú kalendáre, ale pokiaľ ide o tú problematickú časť, to nie je to, že robíte tieto aktivity, ale hlavný bod inštitúcie tohto inštitútu, respektíve aktivity tohto inštitútu by mal byť v ťažiskovi hlavne v niečom inom. Dôležité je, aby ťažisková práca tohto inštitútu sa uberala určitým smerom, aby táto práca, práca predsedníctva, aby sme ju mohli podporiť Nemal by teda inštitút iba kopírovať to, čo tam pretláčajú zastupcovia jednotlivých členských štátov, ako to je na rade. Vieme, že dlho tento inštitút nemal to zamestnancov v takom počte, ako my ich má teraz. Nemôžeme sa však na to odvolávať 4 roky alebo 5 rokov. Čo nás skutočne znepokojuje je to, že cieľom by nemalo byť iba venovať sa otázke rodovej politiky, tak ako to navrhuje komisia a toto potom priamo realizovať v teréne, ale ide to predovšetkým o to, aby táto inštitúcia bola inštitúciou nezávislou, ktorej činnosť by priniesla z určité benefity a prospech všetkým. My si uvedomujeme, že tie kontakty a komunikácia, ktoré ste hovorili, nie sú ideálne, a možno nielen medzi manažmentom a fórom, ale pravdepodobne aj medzi parlamentom a inštitútom ako takým. A to skutočne vzbudzuje určité obavy, ak to tak môžem povedať. Avšak to, čo ste uviedli, že tu je určitá tendencia, a to si my uvedomujeme stále, že by to malo dôjsť, alebo že sa tu očakáva, hovorí o nejakej fúzii medzi FRA a EIG, ale sú tu aj iné otázky, ktoré sú dôležité. My tu na, vo výbore zastávame ten názor, že FRA má oveľa širšiu definíciu a oveľa širšie pole pôsobnosti, čo do zodpovednosti a tam, kde zostáva fra iba na, iba na povrchu niektorých skutočností, tak tam práve váš inštitút, teda inštitút AIG má úlohu preskúmať a venovať sa konkrétnym detailom. To znamená, ešte tu je veľké, veľký potenciál ďalšieho možného rozvoja. mm a otázka, tak ako som to práve teraz nastolila, treba preskúmať to, čo je ťažiskovou úlohou tohto inštitútu. To je skutočne treba preskúmať. Napríklad pokiaľ ide o túto tému a vypracovanie nejakých štúdií, niekedy sa zadávajú tieto úlohy externým spolupracovníkom a tieto výsledky sú častokrát katastrofálne. Napríklad informácie o e, informácie z minulosti, keď sme napríklad zadali takúto úlohu ohľadne materských dovoleniek, tak tie výsledky boli veľmi zlé. A takýmto otázkam by sa možno mohol venovať aj váš inštitút. My si uvedomujeme, že takéto komplikované otázky sa nedajú vyriešiť zo dňa na deň, ale mali by sme napríklad preskúmať takú skutočnosť, prečo sa napríklad, prečo sa napríklad nezaangažuje do týchto konkrétnych zadaní napríklad váš inštitút. Pretože táto oblasť jednoducho už je nad rámec inštitútu FRA. Tomu by ste sa mohli napríklad venovať vy. To, čo sme tu napríklad prijali v parlamente, ten návrh, že by sa tieto dve inštitúcie mohli spojiť, neviem, či tento návrh vzýšiel z nášho výboru, ale myslím si, že väčšina parlamentu odobrila tento návrh. To si musíme uvedomiť. Hoci my v našom výbore sme možno tento návrh nepodporili, respektíve, že sme mali iný názor rozhodnejší názor. Táto otázka fúzie sa objavuje na programe stále, ak sa nezaznamenajú konkrétnejšie výsledky práce týchto dvoch inštitúcií. My si napríklad môžeme prečítať výsledky vašej práce na domovskej stránke, na internete. a tejto sa objavujú stále stále väčšie množstvo konkrétnych detailných informácií, ale predsa len zastávam názor, že tá možnosť, že teda, že ste tu dnes prítomné, možno by sme túto príležitosť mali, respektíve boli mohli lepšie využiť. Máme napríklad výročnú správu a kto to máme na programe, tak pravdepodobne v tomto svetle by sme mali prerokovať aj tie vaše otázky v inom zmysle. My nevieme, akým témam sa toto vaše fórum venuje a my sa touto problematikou nemôžeme zaoberať každý pondelok, ale dvakrát ročne, keď sa predkladá výročná správa, to by sa dalo, a potom ešte druhýkrát, keď sa robí rozpočet. To sú vlastne tie časové možnosti, ktoré máme. Tam by sme si mohli vypočuť nielen stanovisko inštitúcie AIG, ale mohli by sme si vypočuť aj vaše konkrétne stanovisko. To znamená, ešte raz by som sa vám chcela poďakovať za to, že ste medzi nás prišli a ďakujem takisto aj za vaše otvorené stanovisko, ktoré ste tu prezentovali, pretože si myslím, že aj my sme trochu negatívne prekvapení z takých udalostí, respektíve z toho konkrétneho bodu, keď sa tá možná fúzia týchto dvoch inštitúcií stále objavuje na programe. Pretože týmto vlastne sa vyvoláva ako keby určitý dojem tu v parlamente, že tieto inštitúcie nie sú potrebné a že sú príliš drahé a my nebudeme môcť obahovať túto inštitúciu, ak práca tejto agentúry nepriniesie v budúcnosti väčšie a konkrétnejšie výsledky. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo pani Gabriel. Ďakujem, pán predseda. A ja by som sa chcela poďakovať obidvom expertkám za to, že nám predstavili činnosť e, inštitútu, ale hlavne ďakujem za odvahu a úprimnosť pomenovať problémy. Ja nechcem opakovať to, čo povedala pani Baver. Povedala to skutočne veľmi um, kvalifikovane. Hovorila o problematike, ktorá zaujíma výbor FAM, ale ja by som sa chcela zmieniť o niektorých veciach, o ktorých ste hovorili. Predovšetkým ide o otázku zlepšovania komunikačných e, e, väzieb medzi, e, komisie, medzi komisiou, inštitútom a nami. Ide o to, aby sme si navzájom vymieniali informácie o tom, čo robíme a vymieniali si aj údaje. Treba sa teda zamerať na dve veci. V každom prípade som vo vašich príspevkoch identifikovala dve kľúčové slova. Prvom je to viditeľnosť a druhé to je dôveryhodnosť. Pokiaľ ide o viditeľnosť. E, myslím si, že je potrebné, aby sme oveľa presnejšie niektoré veci pomenovali a preto by som sa chcela prvej vystupujúcej spýtať, keď ste hovorili o tom, aký by mohol byť náš prínos, ako e, zvýšiť využiteľnosť e, činnosti inštitútu, na to potrebujeme analýzy, štatistiky a tak ďalej, ale ide o veci, ktoré na napokon nie sú využité v praxi. E, toto, samozrejme, to, čo ste povedali, to neboli nejaké šumy. Naozaj e, sa hovorí o zlúčení týchto dvoch e, inštitúcií sú tu rôzne argumenty, ktoré sú dosť presvedčivé v čase hospodárskej krízy každom prípade e, my vieme aj to, že e, inštitút na to veľmi živo reaguje a ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste vyplnili prázdne miesta v našich informáciách. Pokiaľ ide o druhú otázku, vy ste hovorili aj o otázke kvalifikácie odbornej spôsobilosti expertov. Hovorili ste, že niektorí experti nie sú dostatočne kvalifikovaní, nepoznajú prax alebo nepoznajú e, celú problematiku rodovej rovnosti a preto sa pýtam, čo by ste navrhli, pokiaľ ide o primerané vzdelávanie týchto expertov, aké kritéria by sa mali, by sa mali použiť a akým spôsobom zabezpečiť transparentnosť, aby ex- experti, ktorí pre vás budú pracovať, zodpovedali takto jasne definovaným kritériám. Pokiaľ ide o otázku stratégie, som veľmi rada, že v roku 2013 by chcel inštitút prísť s konkrétnou komunikačnou stratégiou a ide o komunikáciu medzi inštitútom a národnými inštitútmi. E, mám v tomto smere dve otázky. V prvom rade, ako si predstavujete výmenu informácií medzi inštitútom a komisiou FAM, A po druhé, ako by ste chceli posilniť viditeľnosť práce inštitútu? Druhá otázka. Ako by chcel inštitút riešiť otázku mechanizmu e, sledovania práce nášho výboru, výboru a výmeny, výmeny príslušných údajov. Ja k tomuto bodu som už mala príležitosť niečo urobiť a zdá sa mi, že by bolo možné túto spoluprácu ďalej prehlbiť. Ako viete, v rámci e, výboru PAM sme zorganizovali a organizujeme rôzne verejné vypočutia, ktoré sa týkajú jednotlivých tém a týka sa to aj činnosti inštitútu. My už sme v tomto smere zorganizovali dva či tri takéto hearingy, takéto vypočutia čiže to svedčí o tom, že my e, v tomto smere už vyvíjame činnosti a ja nechcem e, poslať loptu len do vašej časti Hradského pola, a e, chcela by som zdôrazniť, že aj výbor PAM vám poskytuje svoju podporu, ale niekedy počujeme isté kritické výhrady, ktoré môžu mať e, isté opodstatnenie. My e, takisto chceme otvoriť e, skutočné otázky, hľadať s vami spoločné riešenia a pokiaľ ide o tie veľmi kritické výhrady, ktoré sme z vašej strany dnes vypočuli, myslím si, že by bolo potrebné ďalej o nich uvažovať a dospieť praktickým riešeniam. Ďakujem. Nechcem e, príliš e, naháňať e, tých, ktorí sa uchádzajú o slovo, ale faktom je, že času je málo. Prosím, aby ste sa obmedzili na 3 minúty tí, ktorí ste na zozname rečníkov. Veď je dôležité, aby aj e, oslovení e, e, mohli aj zareagovať na otázky. Pani Gurmaj, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem za udelenie slova. Je mi potešením mať v našom kruhu vážené kolegyne, Eh, expertky. Velím, že si oddychli počas leta a sú plné síl eh, viete, existuje eh, také pravidlo, že ak chce ak niekto vystupuje ako rečník a môže rečník akokoľvek dlho, tak je dosť nespravodlivé, ak ďalší rečník v poradí má len 3 minúty. Nuž ale nejak sa s tým vysporiadam. V tomto výbore sme sa snažili všemožne prispieť k dobrej práci tohto Európskeho inštitútu, aby skutočne e, produkovalo hmatateľné e, plody svojej práce. A preto je nevyhnutné mať expertov, ktorí pôsobia vo fóre. Myslím si, že to je správny postup. Dovolím si konštatovať, že som trošku prekvapená, ak počujem, že ste spracovali akési správy a my nič o nich nevieme e, náš výbor je e, poprvýkrát e, konfrontovaný e, s týmito problémami. Niekedy skutočne je to podobné, ako keby sme tu mali akési nevlastné dieťa, akési zanedbavené dieťa. Dva roky sa nič nedialo s týmto inštitútom, dva roky už existuje a, a e, Litva je krásny štát, ale je trošku izolovaný štát, geograficky tak na okraji a dosť ťažko sa tam aj človek dostane, e, e, komplikovane sa tam cestuje. A ja sa pripájam k tomu, čo povedala Edith Bauer my by sme veľmi radi sa dozvedeli viac o vašej práci, e, mali prístup k vašim správam, aby sme vedeli aj posudzovať kvalitu vašej práce. Komunikácia je veľmi dôležitá. Produkt, ak sa má, tak povediať predávať, Eh, tak eh, eh, musíte to odkomunikovať, ale podľa nás dôležitejšia ako komunikácia je kvalita toho produktu, veď ide o zrovnoprávnenie mužov a žien, ide o rodovú rovnosť a to je veľmi široký okruh. Pán predsedajúci, neprekročím ten trojminútový limit. Myslím si, že toto stretnutie je rozhodne užitočné. Chcem sa poďakovať za vaše príspevky, za vaše vystúpenia a som si istá, ak správy, ktoré produkujete, postupíte na náš sekretariát, tak určite sa my ako členovia tohto výboru k ním dostaneme. Presne tak. Potvrdzujem, e, že takto to bude fungovať hovorí pán predseda. Ja sa, obmedzuje, ja sa ospravedlňujem, že som musel obmedziť rečnícky čas politickej skupiny SAD. Nebolo to politicky motivované, ale jednoducho čas beží. Teraz má slovo pani Baradika. Ďakujem za slovo, Chcem sa úvodom poďakovať dvom vystupujúcim odborníčkam za ich vyjadrenia a aj za prácu, ktorú odviedli od vtedy, čo boli menované do svojich postov týmto parlamentom. No, je veľmi e, smutné počúvať, že niekto e, bol e, určený za náhradníka a viac menej funguje ako plnohodnotný člen a to posiaľ nie je riadne vymedzená jej úloha. No a musíme si uvedomiť, že e, e mnoho ťažkostí zažíval e, tento inštitút od svojho zrodu a mám otázku. Európske inštitúcie vrátane EP aj nášho výboru E, tieto európske inštitúcie, majú veľa, e, e, veľkú dôveru voči svojim agentúram a otázka stojí tak, či i skutočne európske inštitúcie podporujú úlohu tohto inštitútu, či náš výbor, či členské štáty sú zanietenými zastancami a obhajcami tohto inštitútu ak si úprimne zodpovedáme túto otázku, tak e, asi si ju zodpovedáme e, slovom, že nie sme e, silnými obhajcami. Pretože keby sme boli silnými obhajcami, nespochybňovali by sme existenciu tohto inštitútu, nikdy by sme neuvažovali o, o zlúčení dvoch agentúr. Viete, vždy, keď sa e, uvažuje o úsporách na nákladov, tak e, vždy e, kladivo padne na hlavičku oblasti rodovej rovnosti. Ak tento inštitút má fungovať, tak tento parlament musí zásadnejším spôsobom vehementnejšie podporovať prácu toho inštitútu a musíme jasnejšie vymedziť a formulovať čo očakávame od tohto inštitútu. Mal by tento inštitút realizovať opatrenia, ktoré sú schválené komisiou a odobrené Európskym parlamentom. Ja si myslím, že takto by to malo teda fungovať. A pravdou je, že máme dobré vzťahy so všetkými E, ostatnými členskými štátmi, európskymi regiónmi a aj všetkými inštitútmi. Európskymi inštitútmi. Ja si myslím, že Európsky inštitút pre rodovú rovnosť by mal byť akýmsi e, e, referenčným miestom a malo by sa v ňom zbiehať tie najosvedčenejšie postupy a praktiky zozbierané zo všetkých členských štátov. My všetci e, poznáme a sme si vedomi, aké úspechy boli dosiahnuté, aké opatrenia sú potrebné. Ale faktom zostáva to, že e, v nedostatočnej miere podporujeme inštitút a za to nemôžu experti ako takí. Oni boli menovaní parlamentom a E, teraz vstupujeme do ďalšieho funkčného obdobia a je otázka, či budú e, pod, znovu vymenovaní, potvrdení aj v, aj v tomto druhom období. Tak ako hovorila jedna z expertiek, mali by sme sa pozrieť na praktickú stránku veci, e, zadefinovať na novo úlohu tejto inštitúcie, zadefinovať na novo tento inštitút, prehodnotiť rozpočet a e, takýmto spôsobom dokážeme e, sklbiť prácu tohto inštitútu s tým, čo sa deje inde. A bez ohľadu na to, ktorý štát a región zastupujeme jednotlivo, je dôležité, aby bola dobrá koordinácia aby sa uplatňovali na európskej, celoeurópskej úrovni, uplatňovali jedny a tie isté opatrenia v oblasti rodovej rovnosti. Myslím si, že ak e, je tu vyjadrená kritika, mala by byť nasmerovaná do našich radov. Treba e, veci nanovo zadefinovať, prehodnotiť a z našej strany musíme vyslať silný signál politickej vôle, ktorý doposiaľ pokrivkával. Pani Leotard, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja eh, budem stručná. Aspoň sa o to pokúsim. Chcem sa poďakovať obom expertkám za prezentovanie pozitív i negatív práce inštitútu Dôležité je rozpoznať, aké sú ťažkosti, pretože až keď ich identifikujete, viete ich riešiť. Podľa môjho názoru tento Inštitút pre rodovú rovnosť môže byť veľmi prínosný za predpokladu, že bude správne fungovať. Ja mám otázku adresovanú obidvom dámam. Uviedli tie negatíva, ťažkosti, na ktoré naražajú Chcela by som sa opýtať, či ste sa zamýšľali aj na odporúčaniami, ako sa vysporiadať s tými ťažkosťami. Hovorili ste o trošku problematickej e, komunikácii medzi vami a našim výborom. To myslím, že je vec riešiteľná a to pomerne ľahko. Ja mám otázku, či by sme nemohli počas najbližšej schôdze koordinátorov či by sme nemohli e, sa dohodnúť na tom, ako zlepšiť komunikáciu s inštitútom a s expertmi. A vlastne o tom hovorila aj pani Bauer. Ak e, očakávame predkladanie správ expertov, tak tak musíme si položiť otázku, e, v čom boli e, prekážky e, doposiaľ. Prečo sme sa k týmto správam nedostávali doposiaľ? Bolo by dobré mať na našich schôdzach zástupcov inštitútu, aby mali predstavu o tom, akou agendou sa my zaoberáme ak chceme mať takýto inštitút, e, tak potom ten inštitút sa musí zaoberať takými témami, ktorými sa zaoberá aj náš výbor FEM. A ja by som chcela vedieť od vás, ako vy vidíte e, potenciál zlepšenia? Aké sú z vašej strany odporúčania? A teraz e, dám slovo našim dvom expertkám. Prosím, aby sa zhostili otázok a pripomienok, ktoré tu zazneli. Ja, dank u wel. Uh, ik constateer eigenlijk dat uh, met elkaar dezelfde... Ďakujem pekne za slovo. Zdá sa, že sme uh, Eh, tak povediac, na jednej lodi. Sú ťažkosti, ale sú to veci, ktoré sa dajú riešiť, dajú zlepšiť. Jednu vec však eh, musím povedať hneď na úvod. Vec, ktorú, považuje, po, ktorú považujem za dôležitú. My pracujeme v našom voľnom čase. Inými slovami, nie sme platení za túto prácu, nie sme nie sme platení za to, že som sem vycestovala. Keď som tu, tak nemôžem byť inde a zarábať. Ja som chcela len eh, na toto poukázať. Eh, vy ste spomínali, eh, že by bolo dobré z našej strany prezentovať odporúčania. Určite to môžeme urobiť Nemusíme predsa vždy schodzovať e, tieto odporúčania, ale môžeme poslať e-mailom, povedzme o mesiac a pol alebo dva, by sme sa mohli dopracovať k zoznamu odporúčaní. A to by boli odporúčania zaujímavé pre vás a rozhodne aj pre náš inštitút. nemáme e, etablované priame vzťahy s vami. Musíme e, využiť naše schopnosti e, presviečať o opodstatnenosti. A pokiaľ, pokiaľ chcete niekoho najímať, majú to byť ľudia, ktorí sú v kontakte eh, s komisiou, s parlamentom, s radou, aby vedeli, ako veci bežia. To je naše odporúčanie. Musia byť v obraze takíto ľudia. A nadviežem na to, čo povedala posledná rečnička pani Leotard. Ide o vzťah medzi parlamentom a respektíve výborom a nami eh, Prečo priamo sa neuchádzate o komunikáciu s nami? Musíte si uvedomiť, že aj, e e, aj EGA vlastne e, zadáva rôzne výskumné úlohy a mám trošku obavu, že možno sa dochádza k duplicite. Mám tu so sebou tri správy a zistenia nám potvrdzujú, že to, čo zadávate my, aj vy, e, sa môžu niekedy prekrývať a to je škoda. No a e, e, ďalej tu padla poznámka týkajúca sa slabej politickej vôle. No, k tomu sa ja nebudem vyjadrovať. Nechám to, tak povediac, vysieť vo vzduchu. Ešte ja by som sa chcela vyjadriť Nebudem opakovať to, čo som už povedala pri mojom prvom vystúpení. Chcela by som sa venovať budúcnosti, vyhliadkam. My sme vyzývali k lepšej spolupráci medzi inštitúciami, vyzývali sme k prejavom dôvery voči nášmu inštitútu. A je tu tá E, hrozba, že by náš inštitút sa zlúčil s iným subjektom a to je veľmi vážna vec. A viacerí z vás hovorili, že náš inštitút by mal byť akýmsi referenčným bodom, tak to najhoršie, čo by sa mohlo stať s tým inštitútom, je, e, keby bol zlučený s niečím iným, čo by znamenalo, že by bol pohltený, pohltený náš inštitút iným subjektom a vlastne by zmysel. Uh, Isto treba ten inštitút vybaviť kompetentnými e, ľuďmi a z našej strany môžeme urobiť e, to, že sa pokúsime e, opätovne ale a nanovo zadefinovať inštitút. K praktickým výsledkom sa nedopracujeme bez toho, bez toho, aby sa niečo preto urobilo. Jednoducho, keď sa poníži tá úroveň nášho inštitúta, tak určite nebude referenčným miestom. Isto sú tu rezervy, priestor na zlepšenie, ale zároveň musíme mať jasnú predstavu o tom, aké sú úmysly vášho výboru a iných inštitúcií v súvislosti e, s našim inštitútom. <laughs> Ak, to, ak chcete náš inštitút zlučiť s iným subjektom, tak asi nemá zmysel e, pre- prezentovať odporúčania. Veď už e, roky voláme po lepšom zviditeľnení my sme vynaložili nemalé úsilie v to zviditeľnenie na úrovni miestnej, národnej aj európskej. No a aj náš inštitút potrebuje uznanie, ak skutočne vyjadrené toto uznanie, ak má byť silným referenčným miestom. No a ak sa zluší tento inštitút s iným subjektom, tak to je taká studená sprcha a vlastne a sú to kroky dozadu, nie dopredu a musím povedať s veľkým a nepríjemným prekvapením zistujem, že skutočne tieto úvahy existujú, že by došlo k zlúčeniu nášho inštitútu s iným subjektom. Ja si myslím, že ak máte záujem o ten inštitút, musíte mať dôveru dôveru v tento inštitút. Viete, e, ten, tento inštitút je dieťa, dieťa zrodené z vôle parlamentu a toto dieťa potrebujeme vašu pomocnú ruku, musíte mu zadefinovať úlohu, ak má byť referenčným <laughs> miestom pre e, ostatné orgány pre rodovú rovnosť, tak ja e, ako expertka v tejto oblasti môžem s tým len súhlasiť a prizvukovať to. A musíte si uvedomiť, že ak máme pracovať, prinášať výsledky, musia byť podmienky e, zabezpečené a v konečnom dôsledku si treba uvedomiť, že máme spojenie s inštitútom, ale my nie sme tí, ktorí každodenne riadia ten inštitút. Ten inštitút má management, má e, svoje, e, svoju štruktúru a tam musíte e, poskytnúť určité usmernenie. No a musíte sa rozhodnúť, či chcete tento inštitút. Ak ho chcete, e, tak potom musíte upustiť od úvah o slúčení nášho inštitútu s inými. Ďakujem, hovorí predseda. A pokiaľ ide o formálne dôvody, pretože ešte máme aj ďalšie body na programe, tak chcel by som povedať, že v tomto výbore zdieľame vo veľkej väčšine vaše názory. My chceme, aby váš inštitút ostal taký, ako je, aby sa ďalej rozvíjal. My tú našu kritiku adresujeme určitým konštruktívnym spôsobom, ale predsa len treba povedať, že by bolo možno dobre z vašej strany povedať, či ešte my ako parlament môžeme niečo urobiť pre vás. Pokiaľ ide o peniaze, tam si treba uvedomiť, že je tu kríza, nemáme toľko peňazí, ale preto aj možno kontrolujeme bližšie, či agentúry, ktoré Európska únia má, fungujú tak, ako majú, respektíve či nefungujú. Sú tu určité znepokojenia, určité tendencie. Ja sám zastávam ten názor, že my trváme na, to, aby, na tom, aby tento inštitút zostal v tej podobe, v akej je. My sme presvedčení o tom, že sa ďalej vyvíja tým správnym spôsobom, ale tento inštitút ešte neexistuje veľmi dlho, takže bolo by dosť čudné, ak by sme teraz povedali, že celé sa to teraz zrazu ukončí. Chcel by som sa poďakovať všetkým. Ďakujem vám, že ste prišli medzi nás, že ste hovorili otvorene a konštruktívnym spôsobom a takisto ďakujeme všetkým ostatným členom výboru, ktorí správnym spôsobom zareagovali na patričné témy. Bolo tu veľa dobrých vstupných informácií, s ktorými budeme pracovať aj naďalej. Možno by bolo dobre od vás dostať určitý zoznam odporúčení, s ktorým budeme môcť pracovať ďalej a môžeme rozdiskutovať ešte aj to, čo povedala pani Leota, to znamená to stretnutie s koordinátormi. Možno pri niektorom z ďalších stretnutí koordinátorov budeme o tom hovoriť. Ešte raz teda srdečná vďaka za to, že ste prišli medzi nás, že ste si našli čas. Pre nás bolo veľmi dôležité, že ste pre, medzi nás prišli a že ste sa s nami podelili o vaše skúsenosti. A takisto je veľmi dobré, že tie konštruktívne návrhy z vašej strany boli také početné a my ich budeme môcť ďalej rozpracúvať. Ďakujem pekne.